Okay. Uh, you are welcome to this meeting and I will continue in... Vítam vás na dnešnej schôdzi. Ak dovolíte, budem pokračovať v švedštine. Hej och välkomna till eh, dagens sammanträde. Uh, vi har... Eh, Vítam vás na dnešnom rokovaní. Najprv sa budeme venovať schváleniu uh ro- plánu rokovania programu. Áno, schválené potom oznámenia predsedajúceho. Tu vám môžem povedať nasledovné. Mnohé výbory majú záujem majú veľký záujem o kampani One Billion Rising. My sme to vo výbore neorganizovali, ale ja viem, že mnohí poslanci sa zaujímajú o všetko, čo s tým súvisí a dnes o 12. bude podujatie, na ktorom sa môžu zúčastniť aj poslanci. A je to aj dobrá vec, ak sa to zúčastníte, lebo Izabel Tupon je zodpovedná za organizáciu. Teraz by som mal dať slovo pani Pak, ktorá je predsedničkou výboru pre kultúru, ale sme sa dohodli, že príde tesne pred hlasovaním, pridá sa k nám a nám povie niekoľko informácií. Po tretie vám môžem povedať, že naša miestnosť zajtra pre verejné vypočutie spolu s výborom DROA sa zmenila nová miestnosť, je 4Q2. Takže zajtra budeme 4Q2. Potom bod 3. To je Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. Heiger. Úzko sme spolupracovali s Heiger. A Inštitút nám poskytuje mnoho informácií, vedomostí a pomoci pre našu prácu vo výbore. Už skôr sme sa dohodli, že sa budeme pravidelne stretávať s riaditeľkou Ajge. Virginia je tu a bude hovoriť o pláne práce na rok 2014 a to sa bude teraz konať pravidelnejšie, než tomu bolo v minulosti. Takže teším sa, že ste dnes medzi nami. Máte približne 20 minút na príhovor a potom bude diskusia. Takže vítam vás a ďakujem. Ďakujem vám za slovo. Isté je veľmi zaujímavé a vzrušujúce najväci vypočuť e, otázky e, členov výboru FAM. Ospravedlňujem sa za svoj hlas, som naozaj nachladnutá, takže nebudem si dnes schopná zaspievať tu s vami. V prvom rade by som chcela vo všeobecnosti poznamenať, že tento rok pripravujeme výročnú správu o činnosti. Minulý rok sme taktiež spustili niektoré z ostávajúcich aktivít, ktoré sme mali naplánované ktoré vyplývali z hlavných dokumentov, čiže bol to e, index kvality pre genderové otázky a taktiež euroagenda. Všetci ste určite počuli o tom a ešte stále my o tom aj diskutujeme. Používame ten index, pokiaľ ide o RDC a našu sieť, tak sa stále snažíme nájsť najlepší spôsob riešenia a tento rok sa vy nás snažíme pozrieť na to, ako sa systém používa. Napríklad v tejto chvíli zavádzame systém monitoringu, aby sme videli, koľko užívateľov máme. Vieme, že sa nám podarilo pomôcť viacerým eh, poslancom Európskeho parlamentu s rôznymi oblastiami, ale chceme sa teda pozrieť nielen na to, ako je to nastavené, taktiež sa však na základe monitoringu chceme pozrieť na to, aká je hodnota a nakoľko sa používa aj elektronická platforma, aj dokumentačné e, centrum. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť taktiež na priesvitky toto bude súčasťou aj našej správy za minulý rok. Bola som veľmi hrdá na tie výsledky. Ak sa na, pozriete na prísvedku, začíname od júna roku 2010 a o, vidíte, že rozpočet sa rozvíja, uplatňovanie je naozaj e, na dobrej úrovni a teda, ako vidíte, podľa minulého roka boli sme naozaj schopní využívať rozpočet tak ako sme to mali naplánované. Čiže pravda je, že v tejto chvíli sme dobre pracovali s rozpočtom, Mám iba 20 minút, takže začnem s tým, že pridaná hodnota je naozaj významná, najmä v oblasti príjmania rozhodnutí nielen na úrovni parlamentu, ale aj na úrovni členských štátov je taktiež veľmi zaangažovaná aj komisia. Sú to správy, ktoré vypracovávame aj pre predsedníctva. Je to naozaj zaujímavá oblasť, pripravujeme oblasť pre grécke predsedníctvo, týka sa žien a hospodárstva. Pripravujeme tri ukazovatele a ďalších 9 vedľajších ukazovateľov. Čo skoro bude k dispozícii celá správa. Jeden z predbežných záverov je ten, že analizujeme ekvivalent zamestnania na plný úvezok a to, čo sme predstavili aj minulý týždeň e, e, vysokej, skupine na vysokej úrovni pre gender. Takže keď zmeriame lisabonské ciele zamestnanosti 75%, keď ich teda keď si ich pozriete zo všeobecného hľadiska, tak je, ten výsledok je veľmi dobrý. Keď sa na to však pozriete z hľadiska tohto ekvivalentu, tak to nie je až také dobré a ešte horšie je to pre ženy. Na, v tej správe sa teda ukáže, kde by sme mohli zlepšiť opatrenia. Myslím si, že tie výstupy by mohli byť užitočné pre viaceré európske inštitúcie. Ďalšia vec, ktorú analizujeme, je podnikateľstvo žien a taktiež ženy ako samostatne zárobkovo činné osoby. Hovorili sme o malých a stredných podnikoch, o podnikateľoch a zistili sme, že v krajinách, kde ženy sú samostatne zárobkovo činné, tak e, sa ukazuje, že tam tá situácia je naozaj zlá, pretože v správe uvidíte, že takáto forma práce je pre ženy takmer pascov. Hovorím o podnikateľstve. Táto správa je naozaj veľmi hodnotná. Viem, že v Grécku sa už o tom hovorí, chcú o tom diskutovať na vnútroštátnej úrovni a ja verím, že aj výbor FAM bude môcť využiť túto správu a vykladať si jednotlivé štatistiky pre tie, ktoré členské štáty. Pokiaľ ide o talianské predsedníctvo, tak sa snažíme v spolupráci s nimi nastaviť e, prehľad toho, čo sa udialo za uplynulých 20 rokov v tejto oblasti. Chceme teda spracovať všeobecné, všeobecný pohľad na všetky indikátory. Nebude to nič nové, bude to taký prehľad. Používame model, švedský model z roku 2009. Chceme sem doplniť taktiež overené postupy, ktoré sa nám podarilo vyvinúť. To je totiž to prvok, o ktorý častokrát žiadajú členské štáty a zúčastnené strany, pokiaľ chcú vedieť, ako sa tej ktorej strajne, krajine podarilo implementovať nejaké aktivity. Čiže táto správa bude veľmi dôležitou časťou našej práci. Tu, na tejto presvedke uvidíte, bol tam aj pán Gustafsson, je to udalosť, na ktorej sme hovorili o indexe a keď sme tento index spustili, chcem sa venovať aj tomu, čo s ním budeme robiť tento rok. O týždeň zahájime rokovania s expertmi, napríklad oblasť násilia, tam sme nemali absolútne žiadne údaje, taktiež oblasť práce, tam nebolo veľmi veľa dostupných údajov a komisia taktiež hovorila o tom, aké ukazovatele by sme mali používať a ktoré oblasti by sme mali monitorovať. Čiže teraz um, diskutujeme o tom, ktoré oblasti by sme mali zahrnúť. Ako som spomínala, najmä to je práca a násilie, ale sú tu aj ďalšie oblasti a my sa chceme pozrieť na to, aké ukazovatele a údaje by sa mali využívať, keď hovoríme napríklad o veku. Mal by to byť starší vek či mladší, mali by to byť migranti, čiže opäť sa chceme pozrieť na to, ako by nové ukazovatele mohli posilniť, obohatiť index. Samozrejme, najvyššia miera spolupráce bude prebiehať s e, e, poskytovateľmi údajov. Samozrejme budeme spolupracovať aj s Európskou komisiou, jednotlivými členskými štátmi a viacerými organizáciami. Tento rok, pokiaľ ide o index, sa snažíme sústrediť na naozaj e, solidné, vhodné ukazovatele. Ku koncu roka by sme mali byť schopní získať zdroje na analýzu Agentúra pre základné práva spúšťa prieskum o násilí medzi v rámci genderu, takže budeme mať prístup k mikroúdajom, ktoré v tejto chvíli dostupné nie sú, ale následne ako ich budeme mať, analizujeme ich a uvidíme, aké ukazovatele by sme mohli vyvinúť, ako aj pre využitie v rámci indexu, tak aj pre našu prácu. Násilie, ktoré je založené na v rámci medzi rodmi je naozaj, skrátka je GBV, to je zásadný problém, v tejto chvíli ho analizujeme, máme každoročne k dispozícii viacero štúdií, tento rok máme jednu veľmi zaujímavú štúdiu, ktorá sa týka zdrojov administratívnych údajov, tá je naozaj užitočná pre všetkých, či v rámci EÚ alebo mimo keď chceme sa pozrieť na to, aké oficiálne údaje o násilí existujú. Každý bude môcť teda tieto údaje použiť pre svoju prácu. My sa chceme zamerať na to, ako by sme tieto údaje mohli použiť na využitie v rámci ukazovateľov. Taktiež chceme ukončiť malú, síce, ale zaujímavú štúdiu o nákladoch e, násilia. Toto je ťažké e, odmerať, čiže my chceme mapovať prístupy na to, aby sme videli, ako sa náklady na násilie ehm, určovali v jednotlivých oblastiach a potom sa pokúsime vypracovať akési odporúčania. Napríklad, aké metódy by boli využiteľné, ktoré by napríklad neboli veľmi nákladné a ktoré by členské štáty následne mohli používať. Taktiež chceme mať, e, vypracovať e, doplňujúcu štúdiu o o mutilácii ženských pohľavných orgánov, či respektíve e, o ženskej obriezke. Tento rok naozaj chceme analyzovať všetko, čo sme získali, všetky údaje, ktoré sú k dispozícii aj vrátanie toho, čo sme zistili vďaka nášmu prieskumu a vtedy vypracujeme plán pre našu e, radu, aby sme videli na tom, ako z dlhodobého hľadiska sa postaví k tejto otázke. Ďalšia oblasť, ktorej sa venujeme a kde na ktorej pracujeme, je interaktívny e, online nástroj, ktorý sa týka zdrojov, týka sa teda mainstreamingu v oblasti gender. V tejto chvíli pracujeme na všeobecnom prístupe tzv. GIA, to je hodnotenie dopadu gendru, robili sme na tom už od minulého roka. GIA je istou povinnosťou, ktorá sa týka všetkých členských štátov a inštitúcií. Je to naozaj náročný, komplexný nástroj, ktorý bude súčasťou našej práce a taktiež overené postupy tie budú dostupné. V tejto chvíli chceme Eh, komunikovať s konkrétnymi sektormi a ukázať im v prvom rade všeobecné informácie o jednotlivých oblastiach politiky, aby videli, o čo zhruba ide. A tento rok sa samozrejme taktiež budeme snažiť vyvinúť prístup. Zhodli sme sa na tom, že sa pokúsime získať naozaj hĺbkovú štúdiu o mainstreame genderu v oblasti e, výskumu a inovácií. To je veľmi relevantný sektor. Pokúsime sa naplánovať schôdze s inštitúciami, aby sme sa pozreli na to, aký rozdiel by nastal v prípade tejto oblasti, keby tam bola vyššia angažovanosť. Benefity rodovej rovnosti. Dúfam, že sa nám v tejto oblasti podarí venovať intenzívnejšie. Tento rok sme s tým len začali a pokúšame sa nájsť taký prístup, ktorý pomôže argumentácii dôležitosti rovnovej rovnosti a môžete si s tým, týmto pomôcť e, v komunikácii prakticky s kýmkoľvek. Samozrejme, chceme najprv preštudovať dostupné údaje. Chceme naďalej spolupracovať s jednotlivými krajinami e, na tejto téme. Pokiaľ ide o Centrum pre dokumentáciu a zdroje. Povedala som tu už na začiatku, tých zdrojov máme naozaj veľa a tento rok si myslím, že v spolupráci s knižnicami ako komisie, tak aj parlamentu a taktiež spolupracujeme aj s viacerými organizáciami, ktoré pracujú na glosári A my, sa, my dúfame, že sa nám podarí dospieť k formulovaniu naozaj novej terminológii v oblasti rodovej rovnosti. Pokiaľ ide o angažovanie mužov v oblasti rodovej rovnosti, v tejto chvíli išlo skôr o to, aby sme nastavili partnerstva, s vplyvnými mužmi, ktorí rozumia, rozumejú tejto problematike. Pozvali sme viacerých dôležitých politikov, aby sa k nám pripojili v kampani e, proti násiliu na ženách. Ako vidíte, toto je grécky tajomník a v tejto chvíli na tejto priesvitke vidíte naozaj dôležité mená, ktoré môžu na vnútroštátnej úrovni ovplyvniť e, názory mladých ľudí. Uvidíme, ako sa tento prístup bude vyvíjať, avšak teraz sa chceme naozaj venovať tomuto prístupu, spolupracovať s mužmi na tom boji proti násiliu. Toto sú teda niektoré nové, niektoré staršie časti toho, ako sme odvádzali svoju prácu a teraz veľmi rada odpoviem na vaše otázky. Eh, eh. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu, pani Virginia. A teraz máme priestor na diskusiu a položím hneď aj svoje vlastné otázky, takto na začiatok. A chytím sa toho, čo si povedala, to je tá otázka tých 5%. Myslím si, že to je veľký problém. Povedala si, že to záleží na tom, ako sa to počíta, či sa počíta celý čas, ale nech už to počítame akokoľvek, nie je to dobré pre ženy. Tých 5% nie je dobrý výsledok Takže je to veľký problém. A dôvody pre ekonomickú nezávislosť, samostatnosť, to sa získa v práci. Keď máte prostriedky, tak vtedy môžete rozhodnúť, čo budete robiť, čo nebudete robiť, aké činnosti budete vykonávať. Inak to nie je možné. Takže je to problematické. E, z toho e, súčasného pohľadu. Vlastne tu nevidím žiadnu dobrú perspektívu pri týchto 5 percentách. A sú rozdiely medzi mužmi a ženami a treba prijať opatrenia. Takže dôležitá otázka, o ktorej si hovorila, e, je otázka zabezpečenia rovnosti z dlhodobého hľadiska potom chcem ešte poukázať na index rodovej rovnosti, dobrý nástroj, veľmi sa mu teším. A veľmi pomáha pri ilustrovaní určitých vecí, keď chcete niečo zdokumentovať. A treba to vnímať aj v súvislosti s priebehom práci e, v oblasti rovnosti, aj v Európe napríklad a zaujíma ma aj vyhodnotenie, ktoré potom s tým súvisí a dúfam, že sa to bude môcť v budúcnosti previazať aj s témou násilia proti ženám, aby sme mali kompletné údaje. Mám dve otázky. Tento prieskum, ktorý by sa mal urobiť k rodovému násiliu, tak tam si raz povedala, že tie náklady a tie metódy sa to majú zohľadniť. Takže aké náklady má násilie? Z čoho sa tu vychádza? Dá, dá sa to dobre čítať, tento materiál? Dá sa, môže ho politik dobre pochopiť? Vychádzal by som z toho, že aj pre nás by to mohol byť dobrý základ pre našu prácu. Veľmi dobre by bolo, keby sme mohli tie náklady aj merať. To by bolo naozaj dobré. Takže pre koho by sa mal pripraviť takýto materiál? Kto je cieľová skupina? A potom je tu ešte jeden nástroj, o ktorom si hovorila a to je e, gender mainstreaming, zaradenie rodovej otázky do všetkých politík. To je veľmi dôležitá téma. E, všetky politické systémy sa s tým zaoberajú, pretože, ako si povedala, ak sa touto otázkou nikto nezaoberá, ak sa nerieši, tak je veľmi ťažké tam zahrnúť potom rodovú perspektívu Aké sú tu na možnosti? Ako sa dajú veci riešiť? A až keď sa z tohto poučíme, keď vieme, o čo ide, potom môžeme ďalej pokračovať. Takže ja si myslím, že by to mohol byť aj nástroj pre nás, pre politikov, ktorý by sme mohli použiť. Takže moja otázka je, že komu je určený tento nástroj? Toto sú moje otázky. A teraz Dávam slovo plénu. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, madame Langbach, merci de votre... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám za naozaj, a ďakujem aj vám, pani Langbach, za veľmi detailnú prezentáciu. Ja by som sa chcela spýtať e, pár otázok aj týkajúcich sa aj formy, aj obsahu. Chcem vám zablahoželať k úspešnosti, pokiaľ ide o spoluprácu s parlamentom a s inštitúciami. Pravidelne sme boli informovaní o e, správach e, o vašej práci a vidím, že naďalej pracujete na tom, aby ste systematizovali túto spoluprácu. Pokiaľ ide o výbor FAM a počas verejných vypočutí a workshopov sme naozaj systematicky spolupracovali. Ja teda mám prvú otázku pokiaľ ide o verejné vypočutie Work-Life Balance and Gender Equality, ja by som rada povedala, že by bolo naozaj dobre, aby sme v správe mohli používať čísla a údaje inštitútu, ktorý sa zúčastnil tohto vypočutia a nie využívať nejaké neoveriteľné zdroje. Taktiež by som chcela poznamenať, že štúdie, ktoré sú naplánované v rámci greckého predsedníctva. Týka sa to podnikateľstva žien a e, overených e, praktík, pokiaľ ide o finančné siete. To je naozaj dôležité a pre nás je to veľmi, veľmi užitočné. Preto nás to podporuje, aby sme nastavili lepšiu rovnováhu, ktorú e, odvádzame pri našej práci v rámci výboru a pokiaľ ide aj o promovanie rodovej rovnosti. Chcela by som sa opýtať aj na sieť. Chcela by som sa opýtať, aké sú ciele tejto siete a ako chcete túto sieť ďalej vyvíjať. A chcem eh, vám na záver zablahoželať k tomu indexu rodovej rovnosti. To je naozaj jeden z najväčších úspechov minulého roka. Eh, taktiež vám chcem zablahoželať k tomu, čo robíte v oblasti násilia eh, páchaného na ženách a taktiež si myslím, že posilnenie spolupráce s mužmi je dôležité, aby ten, my si myslíme, že takáto spolupráca prispieje k tomu, aby sa tejto téme venovalo viac pozornosti. Eh, eh, Parandíka. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za prezentáciu a poskytnuté informácie. Ja by som sa chcela spýtať, položiť vám zo pár otázok. Všeobecné vyhodnotenie, mm, myslím, že tam ste nám nás poinformovali o tom, čo inštitút robí, rozumieme aj tomu, čo hovoríte, aj o tých ťažkostiach, o ktorých hovoríte. No a pokiaľ ide o správe o ženách podnikateľkách. Nuž tam sa domnievam, že pokaždé, keď pripravujeme takýto druh správ, tak e, vždy to berieme z také, alebo vždy tomu prisudzujeme takú negatívnu perspektívu. Ja nechcem samozrejme po, popierať tie údaje a tie fakty. E, máme istú ekonomiku, ženy pracujú na plný úvezok, na polovičný úvezok. Myslím, že tieto veci sme už e, analyzovali veľakrát a vieme, aké sú tam problémy. Ale ja by som sa chcela spýtať, či sa v tejto správe neuplatnil aj istý pozitívny aspekt. Mám na mysli údaje, napríklad pokiaľ ide o typy zmluv na plný úvezok či na poli, polovičný úvezok. No už tu vieme, že tu nevládne rovnosť v, v štátoch únie. Prečo by sme tam nemohli dať aj pozitívne aspekty? Č- je, je čoraz viacej správ, kde sa hovorí, že prítomnosť žien v podnikateľskom prostredí e, prináša viac konkurencieschopnosti, lepšie výsledky, e, lepšie inovácie, podniky sú kreatívnejšie a tak ďalej. Myslím si, že by bolo dobre, ale predsa len by som rada vedela, aký je váš názor, prečo nevyvážime tie správy. Takže povieme, dobre, toto sú tie negatívne údaje, ale k týmto otázkam by bolo zahodno ak by štáty na nich ďalej pracovali, pokiaľ ide o pracovné podmienky žien. Teda, toľko k mojej prvej otázky. Po druhé, správa, o ktorej ste hovorili, že ju budete pripravovať v spolupráci s talianským predsedníctvom na tému, čo sa urobilo za posledných 20 rokov. Ja sa spýtam, že či sa budete venovať aj regionálnej úrovni. Ja pochádzam z Baskicka, v Baskicku v roku 2005 um, ehm, sme mali predsedu muža a jeho, jeho cieľom bol aj schváliť zákon o rovnosti a schválili sme zákon pre rovnosť, ktorý bol priekopnícky v Španielsku. Máme aj inštitút v Španielsku, ktorý zavádza inovatívne praktiky, teda keď analizujeme tieto údaje, myslím si, že by tu bola škoda a dávam to ako príklad, aby sme nejak strácali zo zreteľa skúsenosti inštitútov, ktoré už fungujú v európskom priestore a ktoré možno nie sú verejnými inštitútmi. Ja som sa chcela spýtať, či teda pri tejto správe pôjdete na regionálnu úroveň. Potom, pokiaľ ide o rodové násilie. Uh, Ehm, samozrejme sú ešte štáty únie, ktoré sa domnievajú, že rodové násilie je otázkou súkromia, ehm, nemajú zapracované opatrenia, aby sa to riešilo. Ale ako napríklad vyriešite tie údaje? Akú metodiku využívate pri získavaní údajov o rodovom násilí? Ďalej, muži, hovorili ste o kampanii proti násiliu, Nesúhlasím príliš s heslom kampane, pretože násilie je dôsledkom nerovnosti. Myslím si, že by bolo pozitívnejšie, ak by sme zorganizovali kampaň za rovnosť medzi mužmi a ženami, pretože takto by sme mohli riešiť integrovanejším spôsobom túto otázku. A takto to vnímam ja. Chcem povedať, že Máme tu aj k dispozícii osvedčené postupy, dohodli sme si aj e, uznesenie. V Baskicku pozývame aj mužov e, k týmto opatreniam a vzniklo hnutie za rovnosť aj zo strany mužov u nás. A, ale samozrejme bolo to, zúčastňovali sa na tom všetci a bolo jasné, že jedným jedným zo strašných dôsledkov nerovnosti bolo rodové násilie. Rodové násilie No už v, na, v 21. storočí si myslím, že treba samozrejme riešiť aj iné aspekty, treba naozaj myslieť aj na násilie, ktoré vzniká v iných kontextoch a možno, že by sme preto mali trošičku pokročiť aj pokiaľ ide o tieto samotné kampane. Ďakujem veľmi pekne. Tack så mycket Och, eh, jag chans att svara på de frågorna. Varsågod. Ďakujem veľmi pekne. Teraz môžeš odpovedať. Ďakujem veľmi pekne za všetky otázky. A začnem s otázkami predsedu o nákladoch násilia a tiež o tom, kto je cieľová skupina, kto majú byť prejemci. Je to malá štúdia, ako som povedala. Budeme skúmať metódy ako dnes identifikovaných, máme identifikované modely, ktoré uvažujú aj s nákladmi. Aby sme našli to najlepšie, ako prezentovať štátom spôsob implementácie politik, Takže keď členský štát chce urobiť štúdiu, aby prišiel s argumentmi, že potrebujeme viac investovať do práce v potlačaní násilia voči ženám, tak to bude dobre. Takže tá metóda je zameraná na národné vlády, ale potom to, ako sa to počíta, to by mohlo byť zaujímavé aj pre politikov. A hneď ako skončíme, E, pripravíme aj všeobecný informačný briefing pre výber, aby ste videli, ako to môžete použiť. Teraz nástroje k rodovému mainstreamingu a ako a komu sú určené. Momentálne plánujeme podporiť tých, čo sú v praxi, tí, čo to vykonávajú to buď sú zamestnanci EÚ alebo štátni zamestnanci v jednotlivých štátoch, ktorých popis práce obsahuje mainstreaming, rodový mainstreaming. To je ten prvý krok. Potom sa táto práca robí ľahšie. Ale to je živý proces. Začneme s týmto a potom uvidíme, čo sa k tomu môže pridať. Uvidíme možnosti určitého budovania kapacít. E, vidíme, že ľudia sa viacej zapájajú, aby mohli poskytovať poradenstvo. Takže čím budeme mať viac zdrojov, tie lepšie. Ale momentálne je to určené tým, ktorí naozaj to musia robiť. Teraz otázka Gabrieli, či budeme tu na hearingu. Ja neviem, ja neviem, o akom hearingu ste hovorili tu v parlamente Ak by to, bol tak, ak by to bola taká oblasť, o ktorej potrebujete informácie alebo našu prítomnosť, veľmi radi prídeme, podporíme vás. Takže keď nás potrebujete, budeme tu. Pokiaľ ide o Eurogender, ako to budeme rozvíjať, momentálne sme začali túto prácu len v novembri minulého roku a mali sme E, uzatvorené debaty o rodovom mainstreamingu a podobne. A mali sme aj otvorené debaty a budeme mať aj viac e, vo výbore, a tomto výbore alebo aj s inými výbormi, aby sme prebrali túto tému ešte pred voľbami, pretože naozaj chceme podporiť každú iniciatívu, ktorá by umožnila väčší počet žien eh, byť v parlamente a plánujeme eh, približne 10 rôznych debat pre e Eurogender, kde budeme mať zapojených nielen národných expertov a poslancov. Boli by sme veľmi radi, keby tam boli aj európsky poslanci a ku konkrétnym témam sa budeme vyjadrovať, ale znovu to záleží na tom, ako e, sa to využíva a ako to súvisí s rôznymi funkciami a potom sa zameriame na tieto funkcie, pokiaľ neuvidíme, že sa to používa a že je to dôležité, aby boli investície do času a ľudí dobre investované. Takže teraz sa venujeme skôr do funkcionalít investícií do funkcionalít. Teraz e, ženy v ekonomike a pozitívne výsledky. Tieto správy, ktoré pripravujeme, majú veľmi špecifický formát. A to, čo my robíme, je, že robíme analýzu podľa ukazovateľov a prezentujeme obraz situácie. Ak sa vyvíja pozitívne, máme pozitívne zistenia. Ak sú negatívne, tak máme negatívne zistenia. Ale správa je jedna vec. Je to veľmi náročné, ťažké pre expertov, ktorí chcú spracovať so štatistikou a údajmi. Ale okrem toho máme aj vždy taký súhrn hlavných zistení, kde sa snažíme prezentovať tie veci, ktoré sú priateľskejšie voči používateľom, to znamená, že sa to ľahšie číta, ľahšie chápe. Týka sa to najmä tých ľudí, ktorí sú veľmi zanepráznení a nemajú sa kedy v tom vrtať. Takže po, využijeme tam tie hlavné myšlienky, zistenia správy a určite v tých hlavných zisteniach budú tie pozitívne veci, trendy, ktoré nachádzame a podobne. A dobrá prax, ktorú máme, je aj takáto, že vychádzame z tej istej oblasti, kde sa snažíme identifikovať osvedčené postupy. A to sa dá, pretože keď ukážete, ako pracujú niektoré členské štáty alebo organizácie, aj to stimuluje. Pokiaľ je talianské predsedníctvo a regionálny prístup, máme veľký záujem aj o regionálny prístup, o zapojení regionálnych alebo miestnych orgánov do našho indexu. Chceme to mať. Chceme mať aj miestne samozprávy alebo regionálne správo, samozprávy, keď sa zaoberáme jednotlivými štátnymi e, funkciami. Momentálne Pracujeme na tom a hovorili sme o tom aj s Eurostatom a mali sme aj diskusie s výborom regionov a aj s Radou Európy. Pre nás je hlavná podmienka to, aby všetky údaje boli porovnateľné, aby sme ich mohli použiť v našom výskume, takže musia byť porovnateľné medzi členskými štátmi a musia byť k dispozícii. Preto to trvá dlhšie. A podporujeme aj projekt komisie, ktorý financuje komisia a iniciovala v parlamente. To je monitorovanie Eurocharty k, k, to je k, k charte rodovej rovnosti. A máme aj niekoľko ukazovateľov, ktoré sa ďalej vypracujú. Takže máme viacej styčných bodov pretože keď budeme mať údaje a sú porovnateľné a po, kompatibilné, tak ich radi použijeme. Teraz k metodikám, ktoré použijeme. Ako ste povedali, jednotlivé členské štáty majú rôzne prístupy, rôzne definície a preto to bolo také ťažké nájsť taký spoločný prístup k meraniu e, rodového násilia. Ale myslíme si, že tento rok sa nám to podarí a metóda, ktorú použijeme, je taká, že sa my pokúsime prísť ukazovateľmi. Ukazovatele, ktoré niečo ukážu, buď prevalenciu alebo niečo iné. Takže na budúci rok to budeme vedieť povedať. Pokiaľ nemáme spracované údaje, tak vám neviem povedať nič viac, pretože ešte stále musíme analyzovať. Potom kampaň Bielej stužky. Táto kampaň vznikla z iniciatívy Jana možno pred 15 rokmi a má osobitné zameranie a ukazuje na to, že ak muži nevysvetlia ostatným mužom, že že to e, určité správanie je nepriateľné a že násilie je nepriateľné. Proste muži sa musia do toho aktívne zapojiť, tak pán Kim Hen mal tieto hodnoty a je to na celom svete a funguje to. Takže to, čo sme my urobili, je zapojenie sa pretože to je len tá perspektíva, ako muži dokážu presvedčiť iných mužov a ovplyvniť ich, najmä mladých mužov, aby neboli násilní. A pri iných kampaniách musia spolupracovať muži aj ženy. Ale zatiaľ len začíname možno, že v budúcnosti bude náš inštitút dostatočne veľký, silný na to, aby sme mohli prísť vlastnými iniciatívami. Áno, to by mohol byť budúci plán. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz myslím, komisia chce niečo povedať. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Komisia je veľmi spokojná s dnešnou výmenou názorov medzi parlamentom, e, výborom pre ženy a pre AEIGE. E. Myslíme si, že je naozaj dôležité, aby dochádzalo k pravidelnejším výmenám názorov medzi výborom FAM a parlamentom a tu je taktiež dôležité, aby inštitút pochopil svoju úlohu, ktorú hrá v rámci tejto mechaniky jednotlivých inštitúcií, aby taktiež pochopil, akým spôsobom môže Európskemu parlamentu či Rade a komisie poskytnúť akúsi technickú podporu. Pokiaľ ide o pracovný program roku 2014, ktorý má inštitút naplánovaný, komisia e, sa najviac zameriava na prácu, ktorá je naplánovaná v oblasti násilia na ženách. Myslím si, že práve tu môže inštitút priniesť pridanú hodnotu, môže vytvoriť niečo, čo v minulosti na európskej úrovni nemá precedens a komisia chce ešte raz dôrazniť potrebu vývoja či podpory vývoja kvantitatívnych a štatistických údajov v tejto oblasti. Ako viete, bez toho, aby sme mali prehľad o situácii e, násilia na ženách na európskej úrovni, je veľmi náročné viesť fundovanú diskusiu a následne vyvíjať patričné politické opatrenia. Preto podporujeme inštitút, aby tento naďalej sa venoval oblasti násilie na ženách a teda, ako som spomínal, veľmi dôležité, veľmi dôležité je mať v dispozícii kvalitné štatistické údaje. Pokiaľ ide o správy predsedníctva rády, sú už v tejto chvíli ako si rutinou. Doteraz to boli dve správy ročne. V budúcnosti to bude jedna správa ročne. Inštitút tak bude schopný riešiť aj ďalšie oblasti. Dnes to tu zaznelo. Správa pre grécke predsedníctvo je veľmi zaujímavé, zaujímavá. Aj index, o ktorom sme tu dnes hovorili, je veľmi, veľmi zásadnou oblasťou, aj keď je možné tento nástroj ešte zlepšovať. Komisia ho však už istý čas používa. Je to naozaj dôležitý, dôležitý nástroj. Komisia chce podporiť inštitút. Inštitút by mal čo najviac vyvíjať e, znalosti o oblasti údajov. Inštitút je teraz činný, myslím, 4-4,5 roka. Je dôležité, aby sme mali dispozície kvalitatívne a kvantitatívne údaje, ktoré budú určite veľmi užitočné pre politickú prácu parlamentu, pre prácu rady ale nielen v rámci predsedníctva, ale vôbec celej rady. Taktiež je to dôležité aj pre komisiu. A je dôležité, aby sa táto práca za, za, zapracovala do celého politického rámca Európskej únie. To je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem. Okej, e, okay, tak e, för det. Och då... Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať za to, že ste tu boli medzi nami. Je veľmi dôležité, aby sme aj naďalej spolupracovali. Musíme mať štrukturovanú spoluprácu, aby sme dostali podklady, vymieniali si názory. Je to veľmi dôležité aj pre našu prácu. Je to veľmi dobre, že máme tento inštitút a teším sa, že budete medzi nás pravidelne chodiť, keď bude niečo dôležité, o čom treba informovať. A vždy sa budeme aj obracať na vás a využívať výsledky vašej práce E, materiál, ktorý nám dávate k dispozícii, my využijeme ako politici napríklad ten index a o tom budeme môcť ešte hovoriť. A keď máme 100%, tak potom máme aj 100% rovnosť, ale členské štáty sa ešte nedostali k tomuto cieľu. Musíme to zlepšiť a musíme hovoriť o tom, ako sa môžeme dostať týmto 100%. Ďakujem za to, že ste prišli a teraz neviem, kedy prídete znovu medzi nás, ale pravdepodobne to bude rýchlo. Ďakujem. vi går då vidare och då, då är det så att vi... Dobre, takže budeme pokračovať. Ale nemôžeme ešte začať s hlasovaním, lebo v programe je uvedené o štvrt na 11. A pani Pak príde o 10.10 a chcela by nám niečo oznámiť. čo sa týka výboru pre kultúru, to je vec, ktorá sa týka aj nás, takže musíme s hlasovaním počkať. Potom máme ešte dve dôležité veci na zajtra. Možno viete, že máme um, zmenu v súvislosti s výborom pre ľudské práva a síce tá miestnosť, bude to v 4Q2. To spoločné stretnutie bude tam je to, budeme riešiť spoločnú iniciatívu oboch výborov a to je iniciatíva ženy v mierových procesoch. Súvisí to s dohovorom OSN 1325 ženy v konfliktných situáciách. A ja si myslím, že je to veľmi zaujímavé, veľmi dôležité a členské štáty aj EÚ majú pred sebou ešte veľa čo porobiť na tomto poli, takže ste srdečne pozvaní. Potom 5. marca máme ďalšie podujatie FRA, to sa týka základných práv e, a organizujú konferenciu, kde budú prezentovať svoje výsledky e, rade. Je to najväčší výskum, ktorý sa kedykoľvek uskutočnil v oblasti násilia voči ženám. Bol to prieskum v 28 členských štátoch, bolo v ňom zahrnutých 150 tisíc žien. Takže je to veľmi zaujímavá vec pre poslancov, ktorí sú členmi nášho výboru, pretože túto štúdiu budeme môcť ďalej využívať v našej práci. A popoludní 5. marca náš výbor e, zrealizuje činnosti súvisiace s Medzinárodným e, dňom žien. 8. marca nemôžeme nič robiť, lebo tu nebudeme. Preto sme to, túto oslavu predsunuli na 5. marca. Takže do poludnia bude, e, budú výsledky štúdie o násilia proti ženám, ktoré prezentuje Agentúra pre základné práva a po obede bude oslava Medzinárodného dňa žien. Takže teraz sme tento čas takmer vyčerpali, ale teraz vážne, takmer sa nám to podarilo. A predsa len by som využil túto príležitosť, keďže pani Paková už prišla, Chcem ju poprosiť, či by neprišla sem. Nie, zostanete v radoch. Takže máme ešte troška viac času, ako sme pôvodne uvažovali pre váš oznam, lebo hlasovanie začína až o štvrť. Takže 5 minút iste možno budú aj nejaké otázky. Nech sa páči, pani Pak. Ďakujem veľmi pekne, milí kolegovia a kolegyne. Chcem vás informovať o niečom peknom. Ako všetci viete, existuje cena Lux a výťazka Výťazkom bol e, film Cudzinka Die Fremde z Nemecka. Bol to film, ktorý sa zaoberal témou um, vražd z cti. Bol to film, ktorý sa veľmi ší, rozšíril, prezentoval, ale nie dostatočne a chceli by sme tento film použiť na konkrétny účel. 8. marca je Deň žien a ten sa venuje téme tento rok násilie proti ženám. Spolu predseda parlamentu a ja a akte, to je Vis Arte, je kanál, televízny kanál, uzavreli sme s nimi spoluprácu a síce, že od 8. marca a celý deň bude Arte vysielať tento film a bude ho vysielať 3 mesiace na, platf- na internetovej platforme. Čiže 3 mesiace si budete môcť bezplatne tento film pozrieť cez video on demand vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. To znamená, tento film je podľa mňa preto som tu vynikajúcim prostriedkom na to, aby sme vždy, keď je v našom volebnom okrsku toto možné, zorganizovať podujatie s týmto filmom, či už v Estonsku, Nemecku, Portugalsku, Grécku, pretože je to film, ktorý si môžete stiahnuť vo všetkých jazykoch bezplatne. A myslím si, že je to prostriedok, ktorý nám dá do rúk určitú zbraň, ktorú sme pred, doteraz nemali. Je to zadarmo, je to bezplatné a je to film, ktorý rieši otázku vraždsti spôsobom, ktorý je veľmi citlivý, ktorý človeka hlboko zasiahne. Nie je to film, ktorý by E, brutálne len poukazoval na to, že toto sú tí zlí, čo vraždia. Nie, ukazuje komplexný obraz ľudí, ktorí vyrastajú v určitej tradícii a nesú so sebou túto záťaž a dostanú sa, keď napríklad žijú v Nemecku, do určitej zložitej situácii. Je to film, ktorý bol premietaný v Turecku, v Pakistane, v krajinách, kde žije viacej muslimov ako v našich krajinách a ja si myslím, že všetci by ste mali využiť túto možnosť, túto ponuku. Je to bezplatná možnosť z Arte platformy, takže pôjdete na arte.tv lomitko lux e, minus price Chcem vás ubezpečiť, že v priebehu dňa dostanete všetky tieto informácie e-mailovou poštou, lebo aj teraz tu nie ste všetci. Ja som chcela prísť pred hlasovaním, lebo som dúfala, že to bude viac kolegov. Tak chcem vás poprosiť, keby ste využili túto krásnu ponuku a využili ju vo vašich aktivitách, ktoré sa týkajú potlačania násilia páchaného na ženách. Máme predsa o chvíľu voľby a myslím si, že každý, kto sa bude angažovať aj doma v oblasti politik, ktoré sa týkajú ženy, môže určite osloviť touto tému aj svoje voličky a voličov. Chcem sa poďakovať ešte raz aj Arte, že nám to umožnili. Chcem sa poďakovať predsedovi parlamentu, že nám to tiež, že ma podporil a ja dúfam, že aj vy využijete túto nádhernú možnosť. Všetko dostanete ešte e-mailom, aby ste sa mohli e, s touto iniciatívou oboznámiť a ju využiť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Pak, za toto vysvetlenie. Je to naozaj oblasť, ktorá veľmi úzko súvisí s tým, čo tu riešime. A je to veľmi dôležitá vec, a to, že je to ešte bezplatne k dispozícii, je úplne super. Ešte niečo? Ale chcem samozrejme, nie len vy to môžete si stiahnuť. Každý občan EÚ má prístup k tomuto všetky mimovládne otázky. Janko Mrkvička, Ivetka Cibulková, každý môže sa tohoto zúčastniť rôzne organizácie, mimovládne organizácie, organizácie žien, informujte ich. Ja si myslím, že je to naozaj veľmi užitočná vec. Je to nástroj, ktorý citlivým spôsobom vás osloví a pomôže vám aj presvedčiť tých ľudí, ktorí vyrastajú v tejto tradícii, že ich postup nie je správny. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. A ak som to správne pochopil, tak tieto informácie postúpite ešte ďalej, aby sme ich my mohli ďalej šíriť. Výborne. Máte k tomu nejaké otázky, prosím? Zdá sa, že nie. Dobre. Ja som slúbil, že začneme hlasovať o štvrť na 11. A ľudia určite tak prídu, aby tu boli o na 11. Sú to kolegovia, čo sú teraz v iných výboroch. A nechcem e, vytvárať zbytočné napätie, takže začneme o 5 minút. Áno, o 5 minút presne. Takže máme krátku prestávku. Okay, uh, because promised that we stop. Slúbil som, že začneme hlasovať presne o štvrt na jedenásť. Musíme začať o štvrť na jedenásť. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Pustíme sa do hlasovania. Najprv ide o bod 4, rokovania o VFR 2014-2020, poučenia ďalší postup. Spravodajkyňou je pani Matera a bohužiaľ tu dnes nemôže byť, ale myslím si, že pani Bastos vystúpi za pani Materu, takže nech sa páči, dávam vám slovo. Please. Poprosím vás. if you want to take the floor. Pokiaľ si želáte vystúpiť. OK, OK. Da, da, proceed. Bohužiaľ bez mikrofónu. Tak postupíme k hlasovaniu, hovorí pán predseda. Máme 5 pozmeňujúcich návrhov. Pýtam sa, či môžeme hlasovať unblock. Dobre. Tí, ktorí sú za. Proti. Zdržali sa prijaté. Pôjdeme k bodu číslo 5. Absolutórium za rok 2012, Všeobecný rozpočet EÚ, EU, Európska komisia. Opäť pani Matera je spravodajkyňou, ale pani Babsos eh, nevystúpi za pani Materu, takže začneme hlasovať pozmeňujúcim návrhu číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 2 za? Proti? Zdržali sa? Dobre. Prijaté. Prepačte, hovorí pán predseda. Ja... Ja uh, hovorím správne, ale mám iný hlasovací zoznam. Takže ešte raz. Takže pozmenujúci návrh číslo 1. Takže tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh číslo 2, za, proti, zdržali sa, prijaté, 3 za, proti, zdržali sa, od zamietnutý, 4 za, proti, zdržali sa, prijatí, 5, to je ústny pozmenujúci návrh, teda má niekto námietky? Nie, dobre, takže hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Číslo 6 za? proti, zdržali sa prijatí, 7 za, proti, zdržali sa prijatí, 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 9 za, proti, zdržali sa prijatí a budeme hlasovať e, k celému, celé, celému uzneseniu. Otváram hlasovanie. Uzatváram. prijaté. Jasne prijaté, takže pôjdeme k bodu číslo 6. To je absolutórium za rok 2012, Európsky inštitút pre rodovú rovnosť EIGE. E. Pokračujeme v hlasovaní, takže pozmeňovací návrh číslo 1, tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa prijatí, číslo 2 za, proti, zdržali sa prijatí, Budeme hlasovať k celému uzneseniu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Gratulujeme pani spravodajkyni. Ďakujeme veľmi pekne. Už nemáme nič ďalej budeme pokračovať so zasadnutím koordinátorov, ale koordina- toto zasadnutie začne o 5 minút, takže o 5 minút začne zasadnutie koordinátorov, schôdza koordinátorov.